prerušení zasadnutia v decembri e, spolu s e, predsedom rady v súlade s článkom 68 nášho rokovacieho parlamentu, e, parlamentu som podpísal dva právne akty, ktoré budú pripojené k zápisnici z tohto zasadnutia. Teraz prejdeme k rokovaciemu poriadku na dnes a na útorok. Neboli predložené žiadne pozmeňovacie návrhy. Na stredu zelení navrhli a požadujú vyhlásenie eh, pani eh, predstaviteľky čo ohľadne eh, dis, m, mm, rozprávy o, o Nigeria. Pani kolegyňa Hautala má slovo, nech sa páči. Pán predseda, ako ste uvedli, naša skupina navrhuje, aby sme tu mali vyhlásenie vysoké predstaviteľky. Uh, uprednostnili by sme, keď to bolo s uznesením, uh, tým otrasným zločinom, ktoré spáchala teresická skupina islamistov Boko Haram v severnej Nigérii. Celé mesto s 2000 obyvateľmi e, bolo, zdá sa, úplne vyhladené a to je najrozsiahlejšie a najukrutnejšie e, uh, zväzto, ktoré táto skupina spáchala. Takže bola by som, chcela by som požiadať, aby sme to mohli mať stredu na programe. Chcela by som požiadať súhlas kolegov. Chce niekto sa vyjadriť za tento návrh? Pán Guerreiro. Sí, gracias, señor Ďakujem, pán predseda. Naša e, politická skupina v každom prípade podporuje e, vyhlásenie e, zo strany pani vysokej predstaviteľky. Chceme mať diskusiu na túto tému. Nie je to poprvýkrát, čo sa v Nigerii takéto niečo udialo. Týka sa to mnohých ľudských životov a ide tu o neustále ponižovanie najmä žien v tejto krajine. Nám by bolo milšie, keby sme na budúcu plenárku si e, na program e, dali prijatie e, príslušného uznesenia, pretože teraz na to nie je dostatok času. Ale vyhlásenie áno, a ako navrhujem, najradšej by sme mali uznesenie až vo februári. E, ak nikto nie je proti, pýtam sa pani Hautala, či súhlasíte e, s návrhom kolegu Gerera, že by sme najprv si vypočuli vyhlásenie a potom uznesenie na budúce? Pán predseda, myslím, že to je veľmi dobré riešenie. E, Dobre, takže budeme hlasovať. Kto je za návrh rozprava? Prosím, zvihnite ruku. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Takže sme sa e, dohodli a uznesenie na budúce. Pán kolega, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Nechcem hovoriť proti, ale mám otázku, či budeme mať túto dôležitú rozpravu e, v stredu alebo vo štvrtok predpoludním, kedy pravdepodobne Buďte sa môcť zúčastniť viac poslancov než v stredu neskoro večer vzhľadom na program, teda podľa toho, ako teraz vyzerá program. Ja som teda za to, aby, ten, aby to bolo vo štotok eh, predpoludním. Eh, Už eh, sme vlastne to hlasovanie mali v v stredu tu bude pani Morgeriniova celý e, deň, takže si myslím, že e, by naozaj dávalo zmysel vypočuť si jej vyhlásenie v stredu, takže pokúsime sa e, tento bod dať na program tak, aby ste sa čo možno podľa možnosti v hojnom počte mohli zúčastniť. Nemám žiadne ďalšie informácie, ale poprosím, aby ste zostali na vašich miestach ešte chvíľočku.